Európske fondy sa dajú použiť na túto veľmi dôležitú záležitosť romskej inklúzie. Ďakujem pekne za slovo. Ďakujeme vám. Ďakujeme aj spravodajcovi. Rozprava je uzavretá. Hlasovanie bude zajtra o 12.30. Začíname zajtra, 27. septembra 2011. Zasadnutie začne o 9. a potom bude pokračovať od 3. Program je k dispozícii na webovej stránke Európskeho parlamentu a za